otázka zodpovedného rybolovu, hospodárskej udržateľnosti, záujmu našich rybárov a celého hospodárstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Milana. No a ja vám teraz môžem oznámiť, že písomné vyhlásenie 52, ktoré sa týka detí postihnutých Downovým syndromom, dostalo väčší počet pospisov, ako je jednoduchá väčšina parlamentu, takže tiež v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadu Európskeho parlamentu e, bude zaslané a zverejnené v zápisnici z tohto zasadnutia vrátane e, signatárov na no pán Kutas zastáva Slováka auta. Nech sa páči. Mulțumesc, mulțumesc, doamna. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať kolegovi, ktorý nás podporil pri tejto iniciatíve. Chcem sa poďakovať aj ostatným spoluautorom a ďakujem všetkým asistentom, spolupracovníkom, ktorí sa angažovali v prospech tejto iniciatívy. Nazdávam sa, že naše posolstvo je symbolické. Zastávam názor, že parlament prejavuje svoju solidaritu s deťmi trpiacimi Downovým syndromom. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kotáš. A teraz sa dostávame k hlasovaniu. Podľa nášho programu budeme hlasovať v rámci zjednodušeného postupu v správe pána